programu mám ešte jeden oznam. Včera e, predseda oznámil dva výklady pravidiel 130 odsek 3 a pravidla 191, ktoré navrhol výbor pre ústavné záležitosti podľa pravidla 226, vzhľadom na to, že sme nedostali žiadne námietky voči týmto výkladom, týmto ich považujeme za prijaté. Toto bolo to oznámenie.